Okay. May I ask you to... Poprosím, aby ste sa pousádzali, aby sme mohli začať. Takže ako zvykom začneme so schválením programu. Ak nemáte žiadne výhrady, tak môžeme považovať program za schválený a môžeme prejsť na oznámenia predsedničky. Ekon výbor dostal 8 návrhov korigent tu je zoznam expozície vo forme krytých obligácií, e, dohľada meniace sa smernice, e, prudenciálny dohľad investičných spoločností a meniace sa smernice 2013 36 EU a 2014 65 EU, prudenciálne požiadavky na investičné spoločnosti a meniace sa nariadenie 2013 575, 2014 600 a 2010 1093, e, zverejnenie e, vo finančnom sektore e, veci, ktoré súvisia s udržateľnosťou, klimatické referenčné hodnoty na klimatický prechod a zosúladenie s Parížskou dohodou, presadzovanie využívania malých stredných podnikoch na rastových trhoch, EMIR 2.2, nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o infraštruktúre európskych trhov ohľadom postupov a orgánov, ktoré sú zapojené do udelenia povolovania fungovaní CCP. Návrh dostali členovia EKON 3. a 4. oktobra v všetkých jazykových verziách podľa pravidla 241 e, vnútorného poriadku. Ak nemáte žiadne výhrady, e, korigenda budú predložené parlamentu a potom budú oznámené na prvej oktobrovej plenárke a budú považované za schválené, pokiaľ žiadna politická skupina alebo minimálne 38 poslancov e, nepredložia e, požiadavku, aby sa o korigendách hlasovalo. Ďalšie oznámenie sa týka toho, že by som chcela informovať členov, že nebude žiadne zasadnutie výboru pondelok 14. oktobra. A potom ďalší bod sa týka návrhu správy o predaji tovarov na diálku a určitých domácich dodávok tovaru. Spravodajcom je Ondřej Kovažík z Renew. A potom máme tieňových spravodajcov Kristian Dolešal z EPP, Alfred Sand z AD a Fernández ho nahrádza, Molly Scott Kato za zelených, Eugen Jurziga z EKR, áno, a Jose Gusmao z GUE, ktorého nevidím zatiaľ. Takže spravodajca, nech sa páči, vaše pripomienky. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel sa poďakovať e, e, tieňovým spravodajcom aj vedeniu tohto výboru za to, že zorganizovali túto výmenu názorov na tému, e, ktorú pokiaľ ste si mohli, uvidíte z mojich poznámok, ktorá je v podstate súrna, čo sa týka tejto problematiky. Ja som teda veľmi rád, že o tom môžeme diskutovať tu a dnes návrh predaja tovaru na diálku určitého domácich dodávok tovaru sa týka opatrení na trvalý režim DPH, ktorý má nadobnúť účinnosť roku 2021. Komisia navrhla viacero pozmeňujúcich návrhov smernici na túto tému. Tieto zmeny majú zabezpečiť to, že budú navrhnuté konkrétne pravidla, ktoré umožnia úplné fungovanie v nových pravidiel pre e-commerce podľa zmien e-commerce smernice pre DPH, ktorá nadobudne účinnosť v rámci balíku a opatrení, ktoré súvisia s definitívnym režimom DPH. E, Rada dosiahla všeobecné smerovanie už v marci tohto roku a, a e, v ďalej to objasnené tak, aby pravidla boli v súlade so Všeobecnou organizáciou pravidiel VA, e, DPH v Európskej únii. Parlament, od parlamentu sa žiada, aby vyjadrili svoj názor k tomuto návrhu, skôr ako rada môže e, schváliť schválenie pra, e, zmeny pravidel. Čo sa týka postupu v tomto výbore a po konzultáciách s koordinátormi a E, tieňovými spravodajcami z politických skupín sme sa rozhodli, že e, pôjdeme s jednoduš skráteným konaním. My podporujeme zmeny rady e, návrhu komisie a boli v podstate navrhnuté, napísané tak, aby zohľadnili tie naše názory. Aby nové pravidlá boli na mieste a fungovali v roku 2021, sme pod časovým tlakom, čo sa týka nášho postupu a preto koordinátori navrhli, aby sme sa riadili skráteným konaním, zjednodušeným konaním, čo nám umožní urýchliť proces a umožní členským štátom začať s transpozíciou nových pravidiel do vnútroštátnej legislatívy na čas, tak aby e, DPH pre e-commerce nadobudla účinnosť, e, tak ako je to naplánované v roku 2021. Ďakujem pekne a teraz e, poprosím Kristiana Doležala z EPP. Najskôr sa chcem poďakovať kolegovi Kovážikovi za dobrú spoluprácu. My súhlasíme s týmto postupom a podporujeme aj pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Ja som presvedčený, že je dôležité pozmeniť <clears throat> smernicu a teda bojovať proti podvodom z DPH, pretože je to škodlivé hlavne pre malé a stredné podniky a e, pomôže im to aj v budúcnosti ostať konkurencieschopnými. Ďakujem. Thank you. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán Doležal. Teraz uh, pán Fernández. Ďakujem pekne. Náš tieňový spravodajca Alfred Sant dnes nemohol prísť, takže ja prečítam jeho vyhlásenie v mene nášho tieňového spravodajcu, takže uh, E, súhlasí so zjednodušeným postupom s cieľom zabezpečiť, aby sa neodkladala implementácie pravidiel pre DPH v e-commerce. Chceme bojovať proti podvodom z DPH vzhľadom na to, že podvody z DPH v e-commerce predstavujú viac ako 5 milión eur. Tieto pravidla musia byť v súlade aj s miestami predaja a tým budeme bojovať proti e, daňovým podvodom. Ďakujem pekne, pán Fernández. Molly Scott Kato. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som takisto chcela poďakovať spravodajcovi za návrh správy a jeho návrh na skratené konanie, čo podporujeme. My chceme, aby sa toto čo najskôr schválilo, keďže rada už v marci schválila čiastočné e, spoločné smerovanie a čaká na správu parlamentu. Takže podporujeme návrh Európskej komisie, ktorý vydláždi cestu pre lepší výber dane e, z predaja na internete a ide o zjednodušenie pravidiel DPH pri predaji tovaru e, na internete, tak aby predaj na trhu takisto prispel k boju proti daňovým podvodom a aby sme mali informácie o tom, kto sú klienti za platbou. Keďže podvody s sú asi 5 miliardov, 5 e, e, miliard eur stratov každý rok e, a má to byť do roku 2027 miliard. Dúfame, že tento návrh umožní lepšie bojovať proti podvodom a znižiť takéto daňové príjmové straty. Ďakujem pekne. Pán Jusica. Ďakujem pekne, len veľmi stručne. Ja by som sa chcel poďakovať spravodajcovi Ondřejovi Kovažíkovi za jeho rýchlu expresnú prácu na tejto téme. Ako tu už zaznelo, je dôležité pre parlament, aby konal rýchlo pretože balík DPH e-commerce nadobudne účinnosť od januára 2021 a preto je žiadúce, aby sme sa dohodli na tom, že schválime tento spis, spis cez skrátené zjednodušené konanie. Ja dúfam, že tento návrh pomôže podnikom v EÚ bojovať proti byrokracii, ako aj štátnej správe e, E, odstrániť určité medzery v DPH. Preto podporujem návrh spravodajcu a vítam, e, že sa všeobecne zhodneme na schválení tejto správy. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Jurica. Zdá sa, že sa nikto ďalší nehlási, takže by som povedala, ak nie sú žiadne námietky, Zdá sa, že je zhoda, pokiaľ ide o schválenie zjednodušeného postupu. Takže to môžeme schváliť a len vám chcem pripomenúť, že termín pre námietky je 18. októbra, to je piatok, a e, hlasovanie na plenárnom zasadnutí, to sa ešte potvrdí. Teraz je to zatiaľ prvá novembrová plenárka. Takže Máme tu ešte bod rôzne. Áno. Ďakujem, pani predsednička. Chcem len rýchlo poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za konštruktívnu prácu a pomoc a myslím, že to skutočne pomôže zrýchliť prijatie tohto zákona a mm, ide o to, aby zákony o DPH boli vhodné pre budúcnosť a digitálnu éru. Ďakujem, pán Kovařík. Ak teda nie sú žiadne ďalšie body, na ktoré chcete poukázať, takže by som vám len ešte niečo oznámila. Nasledujúce stretnutie by mohlo byť vo štvrtok 17. októbra, ale ešte sa to musí potvrdiť, takže dostanete e-mail. A to je zatiaľ všetko, takže odročujem zasadanie. Ďakujem vám.